s emisiami skleníkových e, plynov. To je úloha, ktorú sa budeme snažiť splniť. Ďakujem pekne pánovi komisárovi. Týmto sme sa dostali k záveru alebo ku koncu našej rozpravy. Ďalšou témou na programe, dámy a páni, je téma, ktorá je vyhlásením komisie o používaní ochranných známok spoločenstva na vnútornom trhu. Komisár Barnier začne túto tému. Ďakujem, pani predsedníčka, dámy a páni. Ochranné známky sú veľmi dôležité pre súčasný obchod. Pomáhajú nám určiť pôvod tovaru a služieb. E, utvára to aj imič firmy a myslím si, že obchodné známky sú veľmi dôležité najmä pri boji proti falšovaným výrobkom. Niektoré národné e, patentové úrady e, prijali rozhodnutia, ktoré by mali obmedziť použitie e, ochrany známky spoločenstva s tým, že takáto ochranná známka v jednom štáte by nepredstavovala vážne používanie tejto obchodnej známky. Chcem sa poďakovať tým poslancom, ktorí upozornili komisiu na tento vývoj. My veľmi pozorne sledujeme tento vývoj, pretože cieľom ochrannej známky spoločenstva je poskytnúť všetkým firmám, najmä malým a stredným podnikom, užitočný nástroj na ochranu ich e, tovaru a služieb. Držiteľ ochrannej známky spoločenstva potrebuje len takúto známku bez ohľadu na to, kde predáva svoje tovary. To sa považuje za jej hlavnú výhodu, takže jediná, jednotná Ochrana známka spoločenstva je v súlade so zásadami spoločného trhu. Akékoľvek obmedzenia použitia tejto ochrannej známky by mohli mať vážny dopad na boj proti falšovaným výrobkom pretože ako som povedal, je to skutočne veľmi dôležité. Máme zákon o jednotnom trhu, máme akty o jednotnom trhu a Európska komisia pracuje na svojom pláne boja proti pirátstvu a falšovaniu. Takže o čo ide? Ide o novú požiadavku, ktorá by mala e, zabrániť porušovaniu ochrannej známky spoločenstva. Je to súčasťou nášho boja proti falšovaniu, pretože na takáto ochranná známka sa používa v EÚ aj mimo jeho, jej hraníc a je dôležité, aby falšované výrobky, ktoré sa masívne dovážajú z tretich krajín, sa mohli zaistiť na vonkajšej hranici Európskej únie v súlade s našou colnou legislatívou. Takže musíme zabezpečiť, aby e, malé a stredné podniky nemali vyš, e, e, sťažený prístup k ochrannej známke spoločenstva MSP chcú rozvíjať svoje aktivity, ale dokážu to len keď sú úspešné. A tu musíme byť opatrní, pretože pre MSP môže byť veľmi náročné podnikať, ak nedostanú ochranu známku spoločenstva pred rozširovaním svojich aktivít. A ako viete, chceme podporovať e, malé a stredné podniky, pretože predstavujú viac ako 95 všetkých európskych podnikov. A preto, dámy a páni, chcem vás ubezpečiť, že môj odbor sa veľmi pozorne zaoberá touto situáciou a my naozaj dúfame, že vnútroštátne orgány nebudú pokračovať s ťažovaním situácie, pretože si myslíme, že je to proti duchu jednotného trhu. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz dávam slovo rečníkom za politické skupiny, za EPP pani Hanslík. Dve nech sa páči pani komisarzu koleżanki koledzy! ogromnie mnie cieszy iż mimo tak późnej pory mamy dzisiaj możliwość wysłuchania oświadczenia. vážení kolegovia pani predsedníčka som veľmi rada že máme túto možnosť prediskutovať a e, vyhlásenie komisie o obchodnej známke spoločenstva. Moja skupina vlastne podala, skupina EPP prišla s touto iniciatívou. Viete, že je to veľmi dôležitá téma, najmä pre výbory IMKO a pre právny výbor. My sme boli vždy presvedčení, že vnútorný trh bol vytvorený preto, aby sa odstránili prekažky medzi členskými štátmi a máme sledovať cieľ odstraňovania týchto prekážok. Preto sme zaviedli obchodnú známku spoločenstva. Je to určitá koncepcia, určitá filozofia, ktorá zaručuje ochranu v rámci celej únie. A preto by jednotlivé národné štáty tu nemali zohrávať e, úlohu, pretože európske podniky pracujú na celom európskom trhu. Preto nás veľmi znepokojili rozhodnutia prijaté organizáciami v jednotlivých členských štátoch, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv. A veľmi ma teší, pán komisár, že tieto rozhodnutia, ako ste povedali, sú, idú proti duchu vytvárania vnútorného trhu, jednotného trhu. My vždy podporujeme prístup spoločenstva, ktorý je na osoch podnikom a podnikateľom Pán komisár, moja otázka, aké možnosti máme, keď e, judikatúra organizácií členských štátov a ich legislatíva nepríjme prístup e, komisie? Čo spravíte na vyjasnenie situácie? Budeme musieť e, revidovať ustanovenia o obchodných známkach spoločenstva alebo budeme musieť postupovať inými právnymi cestami. Pán Tarabela za socialistov a demokratov, pani predsednička, pán komisár. Obchodná známka spoločenstva už existuje 16 rokov a pomáhala v boji proti falšovaným výrobkom a zaručovala aj kvalitu výrobkov v rámci EÚ. Ochrana je rovnaká v celej EÚ, či sa už týka služieb alebo tovarov je toto správne riešenie pre jednotný trh. Je to veľmi vhodný nástroj pre malé a stredné podniky. Vidíme tu niekoľko možností, ako pokračovať, lebo len na jednotnom trhu môže ochrana známka spoločenstva zahrnúť dostatočnú úroveň ochrany za priateľné náklady. Je to taktiež užitočné pre colné orgány, Minulý rok v decembri súdny dvor rozhodol, citujem, že výrobok nemôže byť registrovaný, ak nie sú splnené určité požiadavky e, obchodnej známky e, spoločenstva. Dovozca musí napríklad dokázať, že e, získal túto známku legálnym spôsobom. Máme príslušnú legislatívu a nariadenie. Možno, že by sa bolo vhodné toto nariadenie aktualizovať práve s ohľadom na nové trendy, ako je globalizácia a využívanie internetu, pretože potrebujeme poskytnúť zákazníkom záruky kvality a informácií o výrobkoch zrozumiteľným spôsobom. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán Tarabela. A teraz za liberálov pani Wikström dve minúty. Fru talman, herr kommissionär. Det gläder mig att vi denna kväll viktiga diskussion trots att timmen är mycket... Teším sa, že vedieme túto dôležitú rozpravu, i keď čas pokročil. Je to jedna z najväčších výhod Európskej únie a dáva nám veľké možnosti na znižovanie práhov a rokovať viesť rokovania medzi jednotlivými európskymi krajinami. To vedie k rastu a k e, štátom, ktoré budú mať blahobyt, čo je našim cieľom. Európa v 21. storočí môže byť posilnená iba našimi politickými iniciatívami. Rast e, vzniká činnosťou podnikov a podnikateľov. A Európu môžeme posilniť možnosťami podnikateľov. Treba mať také podniky, ktoré dokážu angažovať zamestnancov a podniky, ktoré dokážu produktívne pracovať. Je to dobrá cesta na zabezpečenie rastu a práve o to ide pri ochranných známkach spoločenstva je dôležité, aby mali možnosť pôsobiť v celej Európskej únii bez byrokratických prekážok. S veľkými obavami som počúvala, že niektoré členské štáty neplnia svoje povinnosti, postupujú proti týmto ochranným známkam, povolujú ich vtedy, keď sa používajú vo viacerých krajinách Európskej únie, ale musia sa aplikovať v celej Európskej únii. To znamená, že systém ochranný známok je v spoločenstve závažne ohrozený. Ja pevne verím, pán komisár, že sa ujmete tých členských štátov, ktoré chcú zaviesť tento nový systém, čo by znamenalo dobrý postup Pán Harbor. Na... Pán Harbor na 3 minúty, ktorý zastupuje ECR. Ďakujem pekne, pani predsednička. V mene mojej skupiny aj takisto ako predseda výboru pre vnútorný trh by som chcel poďakovať e, komisárovi veľmi e, za to, že absolútne vyjadril, že správanie sa e, agentúr jedna, ktorá je Benelux a jedna je v Maďarsku, je absolútne neakceptovateľné. Ja to zdôrazňujem takto jednoznačne, pretože skutočne je to je útok na základné princípy vnútorného trhu a som spokojný, že väčšina kolegov, všetci kolegovia hovorili prospech rozhodnutia, ktoré komisia ide prijať. A chcel by som z praktického dôvodu všetkým povedať to, že je to naozaj významná náhoda, že obe tieto úrady pre um, pre ochranné známky vlastne fungujú v krajine súčasného predsedníctva a budúceho predsedníctva. A preto dúfam, že keď minister eh, pre vnútorný trh príde do môjho výboru a skutočne maďarský minister v januári bude chodiť, tak my budeme túto otázku klásť a budeme eh, eh, sa pýtať, že, prečo, že je to, ako môže takto postupovať tento orgán, to je neakceptovateľné. A prečo je to neakceptovateľné? Pretože je to jednoducho základný útok alebo podstatný útok na princíp vnútorného trhu ako má fungovať teda jednotný vnútorný trh. A v tomto prípade je to ešte horšie, pretože tento návrh alebo navrhované e, konanie, ak by sa to malo takto uskutočniť, v podstate e, diskriminuje malé podniky voči veľkým podnikom a práve týmito opatreniami budú postihnuté najviac malé podniky, pretože budú musieť registrovať novú ochrannú známku e, po celej EÚ, pričom vlastne budú môcť práve využiť tú možnosť fantastickej revolúcie vnútorného otvoreného veľkého trhu a, ale potrvá im možno, že 5 rokov, kým sa im podarí dosiahnuť tento, dostať tento výrobok na trh. A čo sa im čo zistia, keď prídu do Maďarska napríklad na trh, tak zistia, že maďarský orgán už poskytol niekomu inému tento, možnosť e, dať tejto známky na, na výrobku. Tak ja si myslím, že tu sa snažíme celý čas harmonizovať všetko v rámci vnútorného trhu a teraz zistujeme, že tieto dve agentúry pre e, z ochranné známky, tak to sa správne dávajú. Ale možno, že to je práve preto, lebo vlastne sa snažia znižiť e, e, náklady za tieto e, na tieto agentúry a keďže tieto vlastne agentúry sa snažia nejakým spôsobom umožňovať podnikom získavať ochranné známky, tak Myslím si, že toto je jednoducho e, samo ľubosť týchto organizácií a je to jednoducho proti princípom Európskej únie a okrem toho aj to podkopáva, tak ako aj povedala pán komisár, um, podkopáva možnosť eh, udelovať eh, prioritu práve inovácií, čo je zámerom tejto komisie v podpore vnútorného trhu. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz pánovi Harborovi a mm, prejdeme k eh, časti Catch the Eye a dám slovo pani Rojtovej. Ďakujem, pani predsedkyne Ďakujem, pani predsednička. Ja veľmi vítam, že komisia do roka bude modernizovať nariadenie ochrany známky spoločenstva tak, že zjednoduší a zlacní registráciu ochranných známok to je e, pre ochranu e, názvy spoločnosti, názvy výrobkov a podobne. Je to ďalší nástroj pre zmierňovanie E, falšovaných výrobkov. Takisto som rada, že sa komisia zaviazala zapracovať aj návrh na vytvorenie európskej ochrany pre certifikačné známky, o čo sa snaží už niekoľko rokov, pretože dnes je možné e, získať certifikačné známky, e, respektíve ich bezprecne zneužívať. A v tretích krajinách obchodníci lepia našu značku CE na tovary, ktoré vonkoncom nesplňujú naše normy. A ochrana certifikačných známok je potrebná pretože tým zabezpečíme spotrebiteľom dobrú kvalitu a podnikateľom nielen ochranu pred e, nekalou hospodárskou súťažou, ale aj dostanú možnosť rozširovať svoje normy prostredníctvom ďalším e, prostredníctvom licencií udelených ďalším podnikom a to je možné bez ďalších nákladov, e, pretože bude možné vlastne rozšíriť e, tú registrovanú známku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani e, Rojtovej. Teraz má slovo pán Kelly. pretty unanimous in what has been said. Celkovo sme zhod, sa zhodli v tom, čo tu dnes večer odznelo. Je jasné, že um, ochranné zámky jednoducho prispievajú k rozvoju vnútorného trhu a takisto aj ehm, sa to všetko vedie k to ochrane pred pašovaním a falšovaním a podobne. Ehm, takže myslím si, že každý v podstate by to chcel podporiť a preto je potrebné vyvolať všetok politický tlak, aby ehm, sme zabranili um, falšovaniu a podobne. Takisto si myslím, že i takéto iniciatívy a ochranná známka spoločenstva e, približuje k sebe takisto aj eh, občanov v Európe a takisto aj podporuje európske podniky a chcel by som ešte povedať, že teším sa aj na e, rozvoj európskeho patentu, keby to k tomu došlo už čo najskôr. Predsednička, ďakujem pekne pánovi Kelimu. Teraz dám slovo pánovi komisárovi. Euh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Tak ako to povedala pani Wikström, že je už dosť e, neskoro na to, aby sme diskutovali o takejto ťažkej téme, ale myslím si, že podobne ako ostatní, ktorí sa tu vyjadrili, že táto téma naozaj je závažná. Malcolm Harbour nám pripomenul, aké dôležité je pre podniky mať ochrannú známku, pretože je to dôkaz identity, dôkaz, respektíve dôkaz, alebo je to aj ochrana pre tento podnik, je to ochrana ich eh, inovatívneho prístupu a pán Kelly takisto povedať, že je by potrebné zájsť ďalej a pripraviť aj iné formy ochrany a z tohto dôvodu eh, chce pán Kelly z Belgičanmi pracovať, tak aby sme sa dopracovali k projektu Európskeho patentu. A z, komisia nemôže dopustiť, aby sa e, rozbil jeden z týchto prvkov, pretože je to veľmi dôležité pre vnútorný trh. A tak ako ste aj správne povedali, e, keby sme dovolili nejakým spôsobom rozbiť e, e, toto úsilie e, v tým, že vlastne jednotlivé členské štáty medzi sebou konkurujú, tak prvou obeťou takéhoto boja by boli práve malé a stredné podniky, tak musíme jednoznačne povedať stop takýmto pokusom a zo všetkých tých dôvodov, ktoré tu dnes večer odzneli. Preto by som chcel poďakovať aj pani Hanzlíkovej a jej frakcii, ktorá bola veľmi bdelá a sledovala dôkladne zabezpečenie tej, tej, toho opatrného prístupu. E, pani Vikstromová a takisto aj pán Tarabela pripomenuli, že čo predstavuje táto ochranná známka spoločenstva pre podniky, že je to, ide otázku koherentnosti s vnútorným trhom a tak ako si to žela pán Tarabela, že to je treba ešte aj trochu pritvrdiť a my sa vlastne snažíme revidovať a modernizovať existujúci súčasný systém a to, čo ste povedali, pán Tarabela, vlastne e, z toho vidíme, že je potrebné aktualizovať nariadenie, ktoré je v súčasnosti jej platnosti a myslím si, že začali sme už ísť po tej ceste, tak ako ste to aj vypovedali a cílem by mala byť revízia tohto nariadenia a prispôsobenie sa dôsledkom súčasnej situácie, keď máme nové veci, ako sú nové technológie, internet a podobne. A k tomu musíme prispôsobiť našu legislatívu, teda naše nariadenie. Takisto by som sa chcel poďakovať aj pani Rojtovej, ktorá sa vyjadrila v podstate v tom duchu ako aj ja, že hospodárska súťaž ehm, sa ešte viac zhorší, keď, sa, keď výsledkom celého úsilia bude nakoniec fragmentácia trhu. Ehm, musíme byť voči tomu odolní a budeme, musíme chrániť eh, výrobky ja v najbližších týždňoch predložím aj návrh programu proti e, pirátstvu a proti e, falšovaniu výrobkov. Musíme takisto zabezpečiť aj ochranu na hraniciach členských štátov v rámci ochrany proti pirátstvu. Takisto musíme lepšie spolupracovať s krajinami, odkiaľ pochádzajú um, falzifikáty výrobkov. Tu máme akčný plán na stole a budeme sa snažiť lepšie a užšie spolupracovať s tretími krajinami, tak aby aj oni e, mohli zaviesť svoju vlastnú politiku vo svojich vlastných zámok a bojovať proti pirátstvu. Pani Hanzlíková tiež položila dôležitú otázku, že čo sa stane, ak sa um, národné na jurisdikcia, teda národná legislatíva pod, e, pri, pritvrdí pozíciu úradu. Zatiaľ nie sme tak ďaleko, ale nie sme, nemôžeme momentálne ešte odhadovať, aké bude rozhodnutie jednotlivých národných eh, zodpovedných orgánov a musíme dúfať, že jednotlivé vnútorné legislatívy sa prispôsobia alebo že dojde k úprave legislatívy, tak aby jednoducho eh, sa predchádzalo trestnej činnosti v tejto oblasti. To je moja odpoveď, pani predsednička, k tomuto závažnému problému, ktorý je jeden z kľúčových eh, momentov vnútorného trhu. A chcel by som to povedať eh, práve vo chvíli, keď spoločne s vami a s radou sa pripravujeme na to, že vyšleme nový impuls vnútornému trhu a že chceme posilniť ho a že mu chceme poskytnúť konkrétnejší prístup v prospech občanov a malých a stredných podnikov. A nebudeme alebo nemôžeme akceptovať v súčasnosti rozbijanie e, eh, trhu vnútorného trhu. Ďakujem pekne za pozornosť. Predsednička, ďakujem pekne, pán komisár. Dámy a páni, týmto sme sa dostali k záveru našej rozpravy. A z, pôda bude pokračovať zajtra ráno v stredu od 9 ráno do 13. hodiny, potom od 15. do 19. Eh, hodiny. Program už